Pekne, pán komisár, dámy a páni, týmto sme sa dostali k záveru našej rozpravy. A chôdza bude pokračovať zajtra ráno v stredu od 9 ráno do 13. hodiny, potom od 15. do 19. Eh, hodiny. Program už